konferencia predsedov mi posunula návrh, pokiaľ ide o vymenovania do výborov a navrhované mená eh, boli indikované eh, v dokumente na stránke, pričom lehota eh, je zajtra o